Ďakujem pekne, pán komisár. Táto veľmi zaujímavá rozprava sa končí a ideme k nasledujúcemu bodu programu. Je to otázka na ústne zodpovedanie pre Európsku komisiu a témou je klamlivé adresárové spoločnosti. Začneme pánom Busutilom. Nech sa páči, 2,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Pred dvoma a pol rokmi som v tejto snemovni odprezentoval správu o klamlivých adresárových spoločnostiach a signál, ktorý dostala táto snemňa, bol veľmi jasný, že tu je závažný problém s klamlivými podvodnými praktikami adresárových spoločností, kedy 10 tisíce malých podnikov, dobrovoľných organizácií a dokonca aj charitatívnych organizácií sa stali obeťou týchto podvodníkov a že potrebujeme spoločný prístup, aby sme zastavili raz a navždy takéto podvodné praktiky. O dva a pol roka neskôr sme tu opäť v tejto snemovni na plenárke a znova hovoríme o tej istej téme, pretože sme nekonali, nebojovali sme proti klamlivým obchodným adresárovým spoločnostiam. Dovolte mi pripomenúť kolegom, o čom tu hovoríme. O čo tu vlastne ide? Klamlivý e, obchodný adresár dostane človek alebo firma a žiada sa v tomto formulári, aby aktualizovali svoje obchodné údaje za to, že sa zadarmo, aspoň sa to tak javí, zapíše táto firma alebo tento človek do adresára. Vôbec tam nie je ani slovo o tom, že by potom vznikli následne nejaké poplatky. Po tom, čo takýto formulár obeď odošle, dostane list, v ktorom sa žiada platba tisíc eur ročne v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov. Ak táto firma alebo človek nezaplatí, e, klamlivá obchodná spoločnosť sa uchýli k výhražnej taktike, telefonáty, vyhraža sa súdnymi, súdnymi praktikami a e, vymáhači dlhov prenasledujú e, obeď. Je to nelegálne, napriek tomu sa to deje pod nosom ustanovizní v členských štátoch, ktoré by mali zasiahnuť proti takýmto praktikám, ale nezasiahli, nevyvinuli žiadnu činnosť. Temdai, European City Diet, Business Services, World Business Directory, to sú názvy DAD a tak ďalej. Všetky tieto firmy a ďalšie jednoducho fungujú ďalej. Komisia, vážená pani predsedajúca, sa vyjadrila, že takéto klamlivé a podvodné spoločnosti sú proti európskym zákonom, ale neurobila dosť na to, aby tieto praktiky zastavila a preto sme tu dnes v tejto snemovni. Ďakujeme vám, pán Bosutil hovorí pani predsedajúca. Ďalším rečníkom, ktorý má dve a pol minúty, je pani Korhola. Adresárové spoločnosti, ktoré klamú ľudí, stále existujú a je to závažný problém pre malé a stredné podniky, pretože dopadajú na ich e, finančné okolnosti a aj sa vyhražajú ľuďom, ktorí pracujú v týchto spoločnostiach do roku 2008 sme zaznamenali 14 tisíc stiažností, tieto sú zaregistrované a stovky ďalších listov stále prichádzajú od nových obetí. Problémy sú s tým, ako vystopovať tieto spoločnosti, lenže keďže sa to nedarí, podkopáva sa vnútorný trh. Tieto praktiky sú nelegálne, pretože existuje smernica o klamlivej a porovnávacej reklame ktorú porušujú, ale žiaľ nemáme prostriedky, ktorým by sme mohli donútiť tieto spoločnosti prestať s takouto činnosťou. Je nemožné e, vynútiť si v praxi dodržiavanie predpisov. Holandské ústanovizne napríklad sa po, snažia o riešenie tejto situácie, o riešenie tejto situácie ale Zistilo sa po prieskume Holandianov, že každý členský štát si rieši iba to, čo sa deje v rámci jeho hraníc s klamlivými adresárovými spoločnostiami a na celoeurópskej úrovni sa nič nerobí. Myslím si, že celoeurópsky e, zásah, celoeurópska intervencia by bola zásadnou pri zastavení takýchto činností. Komisia by sa mala postaviť na čelo a začať hrať aktívnu úlohu pri cezhraničnom e, vyžadovaní dodržiavania európskej legislatívy a mala by uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi. Treba položiť dôraz na sankcie proti takýmto podvodným praktikám členským štátom a tieto adresárové spoločnosti by jednoducho mali byť zakázané a tí, ktorí ich vedú, by mali byť potrestaní treba posúdiť, e, do akého rozsahu, aké, aký rozsah pôsobnosti má smernica o klamlivej a porovnávacej reklame a naozaj uplatňovať v praxi u všetkých firiem, na ktorú sa vzťahujú, či už ide o konkurenčné firmy, alebo ide o vzťah medzi e, firmou a zákazníkom, alebo firmou a firmou, či, to ide, či tu ide o malý obchod alebo veľký obchod, vždy by sa mali aplikovať rovnaké predpisy o klamlivej a porovnávacej reklame je dôležité pomáhať firmám, aby e, mohli sa obrániť proti takýmto praktikám, aby aplikovali aj zákon o ochrane údajov a prístupe k informáciám. Pán komisár, chcem sa spýtať, aké sú prekažky tomu, aby sa štátne ustanovizne začali zaobrať aj cezhraničnými problémami a aké opatrenia komisia mieni prijať proti týmto adresárovým spoločnostiam. To je všetko. Ďakujeme vám. Pani Korhala. Slovo má pán komisár Oettinger. Vážení pani poslanci, komisia zdieľa starosti a úvahy a kritiku Európskeho parlamentu. Existujú tieto klamlivé praktiky adresárových spoločností a mnohé spoločnosti spôsobujú obrovské problémy. Pred troma rokmi sa e, robila anketa a to, čo sme sa dozvedeli, to podľa mňa je iba špička ľadovca. Hoci sme dostali tisíce takýchto stiažností, počet týchto klamlivých adresových spoločností môže byť niekoľko raz vyšší. E, moja kolegyňa redding. Redding má momentálne svoje vlastné údaje a chce takýmto spôsobom ešte raz získať skutočný rozmer tohto problému. Chcel by som zdôrazniť, že takéto praktiky už boli spomínané v smernici 114 roku 2006. Sú tam ustanovenia o týchto klamlivých adresárových spoločnostiach a členské štáty sú povinné riešiť e, takéto klamlivé praktiky. Tieto praktiky sa e, používajú, ale len veľmi ťažko sa postihujú trestne. E, koncom tohto roku e, vyjde oznámenie E, ktoré povie, v akom stave sa nachádza existujúca smernica o klamlivých adresárových spoločnostiach a takisto bude hovoriť o ďalších možnostiach e, prepracovania e, tejto smernice a posúdenia jej doterajšieho účinku. Očakávame obsahové zlepšenia a takisto očakávame e, zlepšenie e, spolupráce národných orgánov pri riešení takýchto cehraničných prípadov. Takisto by sme chceli aj viac upozorniť občanov na takéto klamlivé praktiky, aby e, vedeli občania, o čo ide. A preto budeme musieť pracovať aj s verejnosťou Komisia sa teraz nachádza e, v štádiu prípravy tohto oznámenia. Členské štáty by mali oznámiť, aké majú opatrenia zavedené v praxi. Koncom mája sa skutočnili konferencia a s členskými štátmi a zainteresovanými stranami a tretími stranami e, sme e, viedli diskusiu na túto tému ťažiskom. Boli tieto podvodné praktiky adresárových e, spoločností a predovšetkým cezhraničné prípady takýchto adresárových spoločností treba systematicky spolupracovať. E, Takisto orgány členských štátov musia systematicky pracovať v týchto cezhraničných prípadoch a toto všetko bude obsahovať oznámenie kolegyne Reding koncom roka. E, môžem vás uistiť, že táto téma je naliehavá, aj pre nás je táto téma veľmi naliehavá a preto by sme chceli čo najskôr pokročiť. Mali by sme do diskusí e, zapojiť aj postihnutých, teda tých, ktorých sa to týka a v konzultácii by sme mali využiť všetky argumenty. Komisia by chcela zaviesť ďalšie opatrenia na zabránenie cezhraničným prípadom takýchto klamlivých praktík adresárových spoločností. Skutočne kladieme veľký dôraz na túto záležitosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz rečníci v mene politických skupín. A už znovu meškáme. Poprosím vás, skutočne rešpektujte rečnícky čas, pretože vás budem musieť prerušiť. Ešte budeme dnes hlasovať a navyše dnes aj všetci cestujeme. Pán Papa Nikolau, EPP, nech sa páči, 1,5 minúty, nie viac. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, hovorí pán Papa Nikolau. Vážený pán komisár, pravdou je, že všetci sa musíme zhodnúť na tom, čo vy hovoríte ja opíšem prípad jedného môjho greckého krajana, ktorý mi porozprával, čo sa mu stalo, ako bol obeťou takejto klamlivej spoločnosti. Tu máte dokument, ktorý držím v ruke a e, tá spoločnosť e, zasiela takýto dokument a tam maličkým písmom je napísané, že tento dating, že táto informácia je gratis. A samozrejme, ten môj krajan tak si vyplnil tento formulár a zaslal ho naspäť. A úplne dole na stránke tiež s maličičkým písmom je napísané, že musí zaplatiť ročne tisíc eur, ako konštatoval pán Busutil tiež. No a prešiel čas a právne služby tejto firmy posielajú môjmu krajanovi list a tam ho žiadajú, o 3500 približne eur, pretože k tomu pridali samozrejme ešte úroky za oneskorenie a rovnako poplatky za právne služby tohto, tejto firmy. Je jasné, pán komisár, že existuje právny rámec pre riešenie takýchto prípadov, ale nevieme do akej miery sa e, používa v členských štátoch. Štokholmský program hovorí, že musíme čo najskôr riešiť takéto prípady. Chceme byť blízko našich európskych občanov, chceme im pomáhať a oni musia pochopiť, že pre nás sú dôležité nielen obrovské a významné prípady, ale aj takéto prípady jednoduchých malých ľudí. Ďakujem a pani Beňová

Pani, páni Harkin, nech sa páči na 2,5 minúty. Ďakujem. 2,5 minúty mám, pýta sa pani Harkin. Je to tak? Um, commission... Je to tak, vážený pán komisár. Za ostatné roky som sa stretla s mnohými Írmi, ktoré boli obeťami klamlivých eh, adresárových spoločností. Napríklad istá sekretárka, ktorá zaplatila vyše 2000 eur, pretože tá, eh, táto škola v ktorej pracovala, to nemohla zaplatiť, ale ona podpísala formulár, takže to zaplatila ona. Cítila sa ako hlúpak, pretože e, si to v tej chvíli neuvedomila, ako to dopadne. Lenže toto sa deje mnohým ľuďom. Ďalšia staršia pani, ktorej manžel bol taxikár, dostala e, formulár, boli tam chyby na formulári a ona si len myslela, že opravuje tieto chyby. Opravila, údaj odoslala formulár a dva roky dostávala výhražné listy a ona sa cítila eh, terorizovaná takýmito listami. Bála sa otvárať prichádzajúcu poštu. Ja som jej nemohla povedať, neplaťte tie peniaze. Čo som jej mohla povedať, bolo jedine to, ak by som bola vo vašej situácii, neplatila by som tie peniaze a to bola tá najlepšia rada, ktorú som jej mohla dať. A sú to aj ďalšie prípady. Viem, že ste si všetci vypočuli tieto príbehy ľudí a je pravda, že občania očakávajú od európskej legislatívy, že ich bude chrániť a nechápu, že európska legislatíva ich jednoducho nechráni. V tomto prípade. Je tu e, rôzny priestor na výklad. Na jednej strane hovorím občanom, že verím, že budú chránení, ale na druhej strane to nemôžem zaručiť. Podľa môjho chápania, jedna z týchto spoločností už bola v Španielsku odsúdená a jednoducho sa presunula do iného regiónu Španielska a pokračovala tam so svojimi podvodmi. Toto sa všetko týka občanov. Občania si nie sú istí, aká je právna istota, ako funguje právo v iných e, členských štátoch EÚ, nevedia, či budú chránení aj cez hranične a nevedia, čo sa deje s týmito spoločnosťami v iných členských štátoch. Je pravda, že tieto členské, tieto firmy sa môžu presunúť aj mimo členských štátov EÚ Vážený pán komisár, som rada, že ste si vypočuli naše obavy. Dúfam, že budete podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi a cezhraničnú spoluprácu. Je to naliehavé, pán komisár, ale veď už je to naliehavé dlhý čas. Občania v mnohých e, regiónoch a v mnohých e, rezortoch, v ktorých pôsobia, nechápu, prečo nie sú chránení zákony v týchto oblastiach a v týchto sektoroch. Pán komisár, dúfam, že chápete, čo znamená slovo naliehavý. Ďakujem, pani Harkin. Mene konzervatívcov, pán Stevenson na jednu minútu. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Súhlasím s tým, čo povedala pani Harkin. Moji voliči v Škótsku tam najmä starší ľudia boli obeťami, ľudia, ktorí majú svoje vlastné malé e, penzióny, ktoré majú svoje vlastné súkromné chaty, ktoré prenajímajú na leto. Tí sa stali obeťou, tí napísali svoje adresy a údaje do týchto adresárových spoločností a dostávajú teraz účty na tisícky eur. Starší človek je vydesený, keď dostane výhražný list e, legálne pôsobiaci, ktorý vyzerá ako keby od právnika takejto adresárovej spoločnosti. Je to jednoducho cezhraničná kriminálna trestná činnosť, pretože tieto firmy majú predsa svoju identitu, majú adres adresu. Musíme ich vystopovať, zatvoriť, obžalovať a potrestať v mene občanov Európskej únie. Ak niekto ešte raz e, sa stane obeťou medzi mojimi voličmi, ja im jednoducho poviem od teraz, už poskytnite odteraz len moju adresu, mňa poslanca, týmto spoločnostiam nech píšu mne. A zaujímavé, že odtedy neboli žiadne problémy. Taylor, Ďakujem, pán Taylor. Minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. E, myslím si, že veľmi potrebujeme e, ten, takúto legislatívu, hoci už máme staršiu legislatívu. Táto v praxi nefunguje tak, ako by mala. Firmy, o ktorých hovoríme, adresárové spoločnosti existujú len, aby podvádzali a aby e, firmy, ktoré o ničom netušia, vylákali do podvodným spôsobom týmto ničia také firmy, ktoré často sa zaoberajú e, komunitárnou činnosťou, charitatívnou činnosťou pre komunity. Myslím si, že sú porovnateľní s výpalníkmi, ktorí obchádzajú firmy a žiadajú od nich peniaze. Myslím si, že posolstvo e, snemovne musí byť, že väčšina e, legislatívy nechráni žiaľ občanov dostatočne, ale týchto, tí, títo žraloci musia byť zastavení. Myslím si, že naše uznesenie prichádza v pravú chvíľu. Podporme ho, pretože od komisie žiadame, aby sa v členských štátoch jednoducho presadilo právo, presadila táto predmetná smernica. Pán Clark, EFD, jedna minúta. Viem, že tu máme sprievodcu po európskych eh, mestách eh, a napriek tomu, že eh, sme sa pokúsili zastaviť túto činnosť, predsa sa to nepodarilo. Tieto firmy používajú často veľmi malé písmenka na to, aby vyjadrili, čo sú tie skutočné podmienky. Jednotlivé členské štáty nemajú jurisdikciu a nemajú takisto ani riadnu legislatívu na to, aby mohli bojovať proti takýmto klamlivým adresárovým spoločnosti. Preto sa ľudia stále stiažujú. Ja sa tiež stiažujem. Tieto spoločnosti môžu fungovať eh, hlavne aj kvôli tomu, že je laxná legislatíva eh, v jednotlivých eh, členských štátoch, ale musím povedať, že je to aj vďaka tomu, že Európska únia zrušila vonkajšie hranice a ľudia takto môžu vykonávať takúto cezhraničnú klamlivú činnosť a takisto môžu prevádzať nezákonne ľudí a robiť ďalšiu nelegálnu činnosť. Ďakujem. A teraz ostatní rečníci, pán Bulo na 1,5 minútu. Pani predsedajúca, pán komisár, vážení kolegovia, môžeme urobiť rezume v tejto situácii do čísel 400 petícií zaslaných parlamentu, 50 tisíc malých podnikov, asociácií alebo organizácií, každé mali zaplatiť priemerne tisíc eur ročne. Tieto čísla len čiastočne odrážajú utrpenie obeti týchto podvodov. Veľmi často musia e, čeliť ťažkostiam jednak hospodárskej krízy, podnikania za takýchto okolností a tak ďalej. Takéto podvodné činnosti, oni zjavným spôsobom nemôžu proti ním bojovať. Aké sú možnosti jednoznačne poukázať na tieto podvody, ktoré ohrozujú našu ekonomiku a bolo by vhodné, aby sa urobila revízia smernice o klamlivej a porovnávacej reklame a to čo najskôr vzhľadom na to, akým sofistikovaným spôsobom tieto firmy podvádzajú. Potom vytvoriť taký čierny zoznam takýchto firiem a za pomoci národných orgánov na boj proti podvodom by sme mohli vytvoriť jednoduchý a účinný nástroj na prevenciu takýchto podvodov. A samozrejme treba postihovať takýchto autorov v jednotlivých systémoch, ale e, tie odškodnenia e, či pokuty sú veľmi často veľmi nízke, aby od, e, odstrašili takýchto autorov, aby robili takéto podvody. Ďakujem. Pani Gebhár na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Európska komisia má starosti a delí sa o svoje starosti s Európskym parlamentom. To je síce veľmi milé, ale už celé roky čakáme na to, aby komisia konečne aj niečo robila a aby rozhýbala ehm, legislatívu. Vždy sme upozorňovali na to, aby sa niečo robilo, aby sa pomohlo obyčajným jednoduchým ľuďom, ale uh, mali ľudia vždy musia čakať na to, aby sa im pomohlo a musia čakať veľmi dlho. Sú tu malé podniky, ktoré sú najviac postihnuté a nemajú tie finančné prostriedky na to, aby sa bránili týmto podvodným praktikám. Iba minulý týždeň som opäť dostala list, kde sa ma pýtali, ako sa mám brániť pre takouto spoločnosť. Ja nemám tie peniaze, aby som si zaplatil právnika a právne vystupoval proti takejto firme konečne musíme vzieť veci do svojich rúk, aby občania boli oslobodení od tohto problému, e, ktorý tu rozkvíta v Európskej únii. Ďakujem, že ste rešpektovali rečnícky čas. Pani Stiller, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Tieto podvody, ktoré sú pliagou pre malé podniky a používajú zdanlivú legitimitu európskosti, tieto podvody nielen ničia malé podniky, ktoré sú terorizované, aby zaplatili niečo, o čom si mysleli, že bude zadarmo. Kvôli všetkému tomuto by sme sa mali zmobilizovať a razantne zasiahnuť. Európska komisia by naozaj mala sa zaoberať tými drobnými, životne dôležitými vecami. Mnohí predrečníci povedali, už celé roky sa takéto podvody dejú a napriek tomu žiadna priama aktivita z komisie nebola. Prečo? Môžeme predsa robiť informačné kampanie, môžeme zvolať ľudí, ktorých sa to týka. Treba akciu, nie slova, treba činy. Ak budeme čakať do, do konca tohto roka a potom ešte ďalšie tri roky, to bude nepriateľné, musíme konať teraz. Vezmime si povahu týchto spoločností, sú to celoeurópske spoločnosti. Nemieni e, komisia navrhnúť istý právny nástroj pre, na obranu malých a stredných podnikov, ktoré by, ktorý by zacielila na tieto klamlivé spoločnosti. Urobme už konečne čin. Ďakujem. Pani Prendergast na jednu minútu. Vážená pani predsedajúca, Európsky parlament dostal stovky petícií od malých firiem v celej Európe, ktoré sa stali obeťou takýchto podvodov, ktoré musia platiť neuveriteľné peniaze. Myslím si, že niektoré z nich to položilo takmer na kolena finančne a zároveň si nemôžu dovoliť platiť právnikov, ktorí by ich ochránili. Tieto firmy častokrát sú v inde, v inom členskom štáte a zacielia sa na osoby v ďalšom členskom štáte, ktoré nevedia aké kontrakty, aké zákony platia v tom predmetnom členskom štáte, odkiaľ prichádzajú listy. Je to právna neistota, ktorej sa nachádzajú. Nemyslí si komisia, že klamlivé adresárové spoločnosti a klamlivé obchodné praktiky e, treba vykoreniť tým, že možno treba transponovať príslušnú smernicu v členských štátoch tak, aby boli občania v každom jednom členskom štáte chránení rovnako. Myslím si, že jednotlivé členské štáty nevedia adekvátne zasiahnuť. Musíme e, vytvoriť e, všestranné, komplexné opatrenia. Ďakujem za priestor. Ďakujem. Pani Rapti, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tieto klamlivé obchodné činnosti sú ako voda na mlyna, alebo jednoducho hľadajú ako voda voľný priestor, e, nejakú dieru v smernice, ako sa cez ňu dostať. E, ďalším prázdnym miestom alebo trhlinou smernice je nariadenie, pokiaľ ide o spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi. V tom momente, pán komisár, keď vy počúvate zjednotený parlament, ktorý od vás žiada, aby ste konali, tak to tak musíte urobiť a to čo najskôr, pretože čas sú peniaze a povedali to už viacerí kolegovia ubehlo už minimálne niekoľko rokov, tri roky, odkedy, čo tieto osoby, títo dravci, ako ich niektorí kolegovia e, označili, tak naďalej podvádzajú e, našich občanov, malé a stredné podniky, ktoré sú chrbtovou kosťou európskej e, ekonomiky a treba konať čo najskôr. Ďakujem, že ste e, rešpektovali rečnícky čas a teraz pani Tarabela. Pani predsedajúca, pán komisár, je skutočne potrebné, e, či smernica v tejto oblasti pre klamlivú a porovnávajúcu reklamu, či je dobre aplikovaná dobrých, vo všetkých členských štátoch. Ale aké sú základné aspekty tejto problematiky? Lebo často sa jedná o cezhraničné podvody. Potrebujeme, aby spotrebitelia dostali od členských štátov komisie už vopred dostatočné informácie. Po druhé, obete by mali mať možnosť sa kolektívne brániť, brániť svoje záujmy a na to čakáme už 20 rokov. Súčasná diskusia o reforme e, alternatívneho riešenia sporov by mohla vyriešiť e, tieto problémy s podvodmi Pán komisár, očakávame od vás veľmi rýchle a účinné opatrenia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Teraz e, postup vždy aj. Mám veľa žiadostí o slovo, je to veľmi zaujímavá téma, ale bohužiaľ nie všetkým budem môcť udeliť slovo. Dám slovo len piatim a hlavne tým, ktorí nevystúpili v rozprave. Pán Kelly na jednu minútu, nech sa páči. Vážení kolegovia, moje stanovisko je podobné ako pozícia kolegov eh, medzi mojimi voličmi v Korku. Firma, ktorá sa nazýva European City Guard, podvádza firmy na celom území okolo mesta Kork, Napriek tomu, že chápem, že v Katalónsku 2001 súd odsudil túto firmu, pokračuje vo svojich eh, praktikách, napríklad v Belgicku, aj v Británii. Toto nestačí. Takéto odsudenia na území jedného členského štátu musíme robiť dve veci. Prvé je informačná kampaň medzi firmami na celej, v celej Európe, aby boli ostražití. A po druhé, zacieliť sa na tieto firmy legislatívou, ale takou, ktorá zabezpečí, že keď sa raz už dostanú na súd, tak bude možné ich odsúdiť, dostať za mreže. Je to takéto jednoduché. Ďakujem za priestor. Rojtova, parakalo. Ena lepto. Pani Rojtová na jednu minútu, nech sa páči, ďakujem. Európsky parlament dostal asi 400 petícií, rovnako aj ja som dostala veľa žiadostí od NGOčiek, štátnych inštitúcií a tak ďalej, ktoré sa stali obeťami podvodov. A často e, musia potom platiť veľké finančné záväzky e, Úmyselne tieto firmy pôsobia cez hranične. Potrebujeme jasné európske riešenie a napriek snahám Európskeho parlamentu Európska komisia, ktorá má parlamentnú iniciatívu, je nečinná. Ako tieňová spravodajkyňa som navrhovala mnoho riešení a pritom by stačilo, aby komisia navrhla eh, dať tieto praktiky na tzv. čierny zoznam zakázaných klamlivých eh, reklám v tejto smernici. Nestačí len robustné európske riešenie, potrebujeme, aby to bolo aj rýchlo. Vyzývam komisiu, aby použila zrýchlené legislatívne riešenie. Trestuhodná laxnosť komisie už stála veľa európskych občanov nemalé finančné prostriedky. Kyria Sanflova, Sanflova. E, nekalé praktiky niektorých tzv. Nekalé praktiky niektorých katalógových firiem sú naďalej vážnym problémom. Ich činnosť je založená na tom, že obchádzajú zákony a je ťažká vymožiteľnosť práva. Mnoho subjektov sa preto ani na súdy neobrátia, ale máme aj veľa absurdných rozsudkov, pretože niektoré orgány k tomu pristupujú formalistickým Podvodníci počítajú predovšetkým s tým, že inštitúcie majú nízke právne vedomie a že je tam aj nedostatočná ochota e, či odvaha alebo iné. Je možné nezasahovať a jednoducho si umyť ruky a k tomu vedie paradoxne k tomu, že sa ochraňujú podvodníci a nie obete. A správne sa pýtame, ako k tomuto pristupujú členské štáty, ako aplikovali smernicu o klamlivej a porovnávacej reklame. Bez aktívnej úlohy štátu sa tento problém nedá vyriešiť a bude stále viacej petícií obeti a pritom nie sme bezpocní. Pán komisár, pani predsednička EPP vyslovene trvá na tom, aby sme konečne oslobodili malé a stredné podniky od tejto pliagy, ktorou sú katalogové firmy. Ale, pán komisár, vy ste veľmi správne poukázali na to, že smernica 114 2006 ponúka právny základ, ktorý sa však nepodarilo presadiť správne v jednotlivých členských štátoch. A dúfam, že v tých krajinách, kde je najhorší tento problém, alebo kde dochádza k takýmto cehraničným e, prípadom, e, dúfam, že tam komisia sa pokusí vykoreniť tento problém a pokusí sa čo najrychlejšie vyriešiť túto situáciu. Tento problém sa dá veľmi jasne lokalizovať v jednotlivých členských štátoch. Netreba to robiť celoplošne. Pani predsedajúca bez mikrofónu. Anuarele profesionale reprezintă una din... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Klamlivé adresárové spoločnosti používajú e, takéto e, informácie a zoznamy a využívajú dôveryhodnosť a dôveru európskych spotrebiteľov a takéto klamlivé adresárové spoločnosti postihujú európskych občanov. Tieto praktiky by sme mohli zastaviť správnou aplikáciou smernice o klamlivej a porovnávacej reklame ale žiaľ nie všetky členské štáty ju transponovali a obete teda nemajú odškodné za svoje škody. Revíziou tejto smernice by sme mali potrebný nástroj na to, aby sme bojovali proti tomuto fenoménu. Tiež je potrebné doplniť legislatívu spoločenstva špecifickými ustanoveniami, ktoré by obmedzili existenciu takýchto spoločností. A tieto obete by mohli priamo, by mali mať právo priamo e, kontaktovať um, právne orgány. A teraz pán Hafner ako posledný. Ja, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Áno, pani predsednička, pán komisár, vážení kolegovia a kolegyne. Ehm, zdá sa mi, že ide naozaj o celorovský problém. Ehm, všetci poznáte jednotlivé prípady. Ja mám dokonca celú hrbu takýchto prípadov na svojom stole. A ja by som tiež zrejme sa stal obeťou týchto podvodníkov. Je to problém, o ktorom sme už často hovorili. Máme tu smernicu 114, máme takisto rokovanie, keď sme o tom hovorili v roku 2008. A tento problém sa odtedy ešte zväčšil. Pán komisár Oettinger, počul som, čo ste hovorili na začiatku a mám taký dojem, že nový komisár tu má aj nové možnosti. Prosím vás, berte ten problém vážne. Možno vám to prípada ako drobný problém, lenže je to veľmi dôležitý ekonomický problém, ktorý dopadá práve na tých malých živnostníkov, na malé rodinné firmy. Ak sa nám nepodarí jednotne konať v celej Európskej únii, tak to bude stále väčší problém so stále väčšími škodami. Ďakujem. Ukončili sme vystúpenia kolegov a na záver rozpravy pán komisár Oettinger, nech sa páči. Pani predsednička, vážené pani poslankyne a páni poslanci, Ďakujem veľmi pekne za vaše podrobné stanoviska a za opísanie tohto problému. Budem informovať kolegyňu Reding o tom, čo ste mi povedali. Myslím si, že do konca roka by ste o nej mali dostať oznámenie, ale svojim postojom aj posuniete jej oznámenie, aj oslabujete jej e, oznámenie. Ale jednoducho, pravda je taká, že treba novelizovať legislatívu, ktorú máme v tejto oblasti. Máme smernicu z roku 2006 a tá sa transponovala v členských štátoch. Takže nejde tu o, o problém tejto transpozície do národnej legislatívy v jednotlivých členských štátoch, ale pokiaľ ide o tieto cezhraničné prípady, tam neexistuje vždy optimálna spolupráca medzi orgánmi členských štátov v mnohých prípadoch vôbec nedochádza k tejto spolupráci, mnohé prípady sa ani nesledujú. A ďalšou otázkou je potom, ako sú trestne postihované tieto prípady pretože jednotlivé členské štáty majú predsa iné legislatívy, iné súdne systémy a predsa tu máme tento problém, že nevždy sa tieto prípady dostanú pred súd. Máme smernicu z roku 2006. Tá sa zaoberá klamlivými obchodnými praktikami a zaoberá sa týmito podnikmi a spotrebiteľmi. Ale nehovorí o vzťahoch medzi podnikmi a podnikmi. To znamená, že v prvom rade táto smernica chráni občanov, fyzické osoby proti praktikám takýchto klamlivých firiem, ale nechráni živnostníkov, nechráni remeselníkov, nechráni majiteľ penzionov eh, pred týmito klamlivými praktikami. Ale presne o to ide. Treba rozšíriť smernicu, treba rozšíriť oblasť pôsobnosti tejto smernice tak, aby sa tu hovorilo aj o týchto malých a stredných podnikoch a o živnostníkoch ale presne toto nechcela väčšina členských štátov v tých časoch, keď sme hovorili o smernici. Ale ide tu o to, že chceli predovšetkým upraviť vzťahy medzi podvodnými firmami a občanmi a nie medzi podvodnými firmami a malými firmami. Takže teraz videli, že praxi nie sú tieto podvodné praktiky vždy zamerané iba na osoby fyzické, teda občanov, ale aj na firmy. Komisia sa obáva, že celý tento návrh by sa mohol zmietnúť zo stola, že tu teda nebude vôbec nejaká smernica, keď komisia bude trvať, alebo vtedy, keby bola trvala na úprave vzťahov aj medzi podvodnými firmami a malými a strednými podnikmi. Takže máme aspoň túto smernicu. A teraz treba rozšíriť túto smernicu tak, aby sa nevzťahovala iba na vzťahy medzi podvodnými firmami a občanmi, ale aj medzi podvodnými firmami a malými a strednými podnikmi. A na tom pracujeme, aby sme rozšírili túto smernicu. No a na záver by som chcela povedať, že existujú členské štáty, u ktorých sú uspokojivo vyriešené aj takéto podvody a riešenie, súdne riešenie takýchto podvodov medzi klamlivými firmami a občanmi. Ale sú potom aj ďalšie štáty, ktoré to nemajú uspokojivo vyriešené. Takže treba počkať, či o rok tieto štáty budú v rade pripravené zaviesť celoeurópske predpisy na ochranu malých a stredných podnikov v Európe. Ďakujem pekne, pán komisár. Dobre. Dostala som návrh uznesenia od výboru pre petície. Hlasovanie prebehne dnes o 12.